výkazoch e, prepravy tovarov. E, dámy a páni, zápisnica schôdzi z 15. decembra 2011 a 16. a 17. januára 2012 ako aj e, prijaté texty z 15. decembra 2011 sú k dispozícii. Máte proti tomu výhrady, námietky? Keďže nie, tak tieto zápisnice sú prijaté a teraz ideme k plánu práce. Konečný e, návrh e, programu dňa, ako bol na konferencii predsedu 13 prvý e, predlžený, bol rozdaný a po rozprave s skupinami vám navrhujem, aby sme dnešné zasadnutie predlžili od 8 hodiny do 9 hodiny. Ak áno, ak súhlasíte, tak je tento pracovný plán prijatý a teraz navrhujem, aby sme mm, pristúpili k